a synopsis of the, uh, the annual report of 2010 and the work we've undertaken in 2000. Uh, Takže vás poinformujem o tom, čo sme urobili v roku 2011. Sme veľmi mladá organizácia a napadujeme v našich prácach. No a po vystúpení komisie vám dnes aj odprezentujem to podstatné, pokiaľ ide o, o um, názor Bereku na revíziu tohto dokumentu, na jeho prepracovanie. Je to naozaj veľmi aktuálne, pretože včera sme e, naše stanovisko e, na webe už e, zverejnili. Pokiaľ ide o našu činnosť za posledný rok, či rok aj pol, vo výročnej správe z 2010, ktorá bola schválená v maji tohto roka, minulý rok sme fungovali pod predsedníctvom pána Johna Vogetyho, môjho iského kolegu a iste viete, že išlo o rok, kedy sa kládli základy Vereku a tento rok sme na to nadviazali. Mnoho z tých aktivít z minulého roka e, tieto vychádzali z toho prechodu v štruktúre e, z tej skupiny európskych regulátorov k Bereku. Pokiaľ ide o organizáciu Bereku, máme tu také tri hlavné línie. Harmonizácia, vznikajúce výzvy a potom zmeny regulačných rámcov. To je trojka. A to je taká línia, ktorá sa vynie tou našou prácou. Keby som sa teraz mohol zamerať na tieto tri prúdy, tie na, tri najdôležitejšie veci, pokiaľ ide o harmonizáciu, e, ktorým sme sa venovali v roku 2010, boli e, otázky medzinárodného roamingu, potom približím e, tú postupnosť práce, e, ktorej sme sa venovali minulý rok a tento rok. Potom NGA, Next Generation Access, alebo teda siete budúcich generácií. My sme poskytli informácie ohľadom súladu operátorov s existujúcimi nariadeniami roamingu a dali sme aj isté, isté informácie smerom na komisiu, pokiaľ ide o e, rozšírenie platnosti e, takéhoto nariadenia. Toto je vlastne základom e, našej analýzy, ktorú budem prezentovať neskôr dnes. A tam jasne vyplývajú isté problémy, ktoré existujú, štruktúrálne problémy na trhu. A my sme hovorili o tom, že bez štruktúrálnych zmien tie ceny budú nejakým spôsobom oscilovať okolo tých stropov cenových bez nejakých znížení. Pokiaľ ide o prístup budúcich generácií, tak e, bolo v roku 2010 schválených viacero dôležitých analýz. E, Zverejnili sme správu, kde je krátky výrez, e, alebo teda krátky priblíž, krátko priblížený ten, tá skúsenosť súčasná, aký je ten rollout na tých spotrebiteľov, potom sú tam isté mechanizmy platobné a takisto je tam formálny, formálne stanovisko k stanovisku komisie ohľadom NGI, teda Next Generation Access v septembri eh, sme eh, schválili túto správu. To je prvá časť. A po druhé sú tu tie vznikajúce výzvy. Konvergencia na jednej strane, ako všetci viete, a neutralita sieťová. To sú ešte stále prioritné záležitosti. Pokiaľ ide o konvergenciu, Berek zverejnil správu o self-supply eh, v kontexte wholesale broadband trhu a takisto správa, ktorá sa týka Bundled Office, to je veľmi dôležitá súčasť správy o telekomunikačnom trhu. V júni 2010 Berek zverejnil prieskum alebo dotazník o súčasnom poskytovaní univerzálnej služby. To je jedna z vecí, na ktorej sme pracovali a tam sme počiarkli aj viaceré národné stratégie, ktoré majú zabezpečiť spustenie broadbandu a teda jeho rozšírenie. To si vyžaduje ešte stále veľa pozornosti a preto je to téma, ktorá je e, vysokou prioritou v rámci Bereku. E, diskusia ohľadom neutrality sieťovej, ako veľmi dobre viete, sa zintenzívnila počas roku 2010 v reakcii na konzultáciu Európskej komisie v tejto záležitosti. My sme e, konštatovali ako Berek, že sme boli svedkami pomerne malého množstva incidentov v Európe a že väčšina z týchto incidentov bola vyriešená bez zásahu regulačných orgánov. A e, dopady, ktoré vyplývajú e, z toho nariadenia, tak tie budú riešené v roku 2011. Takisto sa to týka vývoja aj v mojej domovskej krajine, a teda aj v holandskom parlamente Teraz, keď sa pozrieme na trojku, tretiu oblasť, právny a regulačný rámec, tou podstatnou úlohou pre BEREK eh, bolo vytvorenie minulý rok a počas tohto roku eh, podporného orgánu v Rige, Support Office. Teda v roku 2010 bol položený základný kameň. Eh, počet zamestnancov rástol v súlade s plánmi a predpokladáme, že v úrade v Rige bude pracovať 20 ľudí do konca tohto roku. V súčasnosti je tam zamestnaných 8 ľudí, ktorí sú pripravení riešiť eh, tie oznámenia v zmysle článku 7. Neskôr sa k tomu vrátim. Čiže čo skoro očakávame autonómne fungovanie. Našli sme eh, kancelárske priestory, predpokladáme autonómiu a oficiálne otvorenie úradu eh, v strede októbra. Tí z vás, ktorí tam prídu, tak sa už teraz na vás teším v Rige zriadením tohto úradu Bereku a od polovice tohto roku došlo k zavedeniu nových postupov. Z nich najdôležitejšie, ako pravdepodobne viete, sú postupy e, článku 7 a 7a v zmysle nového rámca. E, v rámci tohto nového rámca 7 a 7a tieto postupy e, si budú vyžadovať od Bereku, aby posudzoval SMP požiadavky strany jednotlivých operátorov a toto je dôležitá súčasť práce kolegov v Bereku a my sa tomu budeme venovať veľmi vážne a dúfam, že odvedieme dobrú profesionálnu prácu. Očakávame prvé notifikácie alebo oznamenia pomerne skoro. Taká vlna notifikácií prebehla ešte pred tým rámcom, ale predpokladám, že čoskoro dostaneme tie nové oznámenia a budeme monitorovať postupy v zmysle článku 7 a budeme o nich podávať informácie na ročnej báze. Keby som teraz mohol prejsť eh, k roku 2011, pracovný program na rok 2011 eh, bol zorganizovaný v intenciách tých troch prúdov ako v roku 2010, harmonizácia vznikajúce výzvy a vytvorenie alebo zriadenie berek a nového rámca. Spomeniem len niekoľko dôležitých tém, vypichnem niekoľko tém. Eh, v prvom rade práca, ktorá sa týka roamingu, ešte sa k tomu neskôr dostaneme kontinuálne monitorujeme vývoj na medzinárodnom roamingovom trhu, tak v rámci wholesale ako aj retailu. Na základe takéhoto monitorovania analýzy, e, ktorú sme zvernili minulý rok, Berek e, poskytol e, svoje informácie k tejto, tomuto nariadeniu. Tomu sa budeme venovať neskôr počas tejto schôdzy. Ďalej, druhá otázka sa týka sieťovej neutrality, jedna z dôležitých priorít pokračujeme v práci na otázkach, ako je transparentnosť, kvalita služieb a diskriminácia. Ako Berek zamýšľame spustiť konzultácie verejnosti v oktobri tohto roku, hlavne pokiaľ ide o otázky transparentnosti, ktoré súvisia so sieťovou neutralitou. A pokiaľ ide o kvalitu služieb a diskrimináciu, tak predpokladáme, že budeme pripravení veci zverejniť v decembri tohto roku. Ďalšia veľká priorita pokiaľ ide o Berek, tak to je práca, ktorá sa týka broadbandu, širokého pásma a e, sieti budúcich generácií. V súčasnosti pracujeme na komplexnej analýze nástrojov, ktoré využívajú vlády a iné strany zúčastnené tak, aby e, zlepšili pokrytie širokým pásmom. V rámci tohto roka aj budúci rok prinesieme isté odporúčania, ako maximalizovať tie účinky, ako maximalizovať rozšírenie. Ďalej hovoríme o otázkach regulačného účtovníctva Niekedy je to tá hlavná e, súčasť e, vecí, ktoré sa týkajú Next Generation Networks. A v oboch e, veciach prebehnú verejné konzultácie. Došlo k miernej zmene dôrazu v rámci pracovného programu 2011 v porovnaní s rokom 2010. Snažíme sa venovať viac a viac pozornosti súladu tých opravných prostriedkov, ktoré uplatňujú regulačné orgány a úrady v rámci Európskej únie. A z tohto pohľadu sme sa pozreli na tie SMP opravné prostriedky, hlavne pokiaľ ide o wholesale eh, a unbundled access. Konštatovali sme, že preskúmanie spoločných stanovisk eh, musí prebehnúť, je nevyhnutné spraviť aktualizáciu a takýto prieskum eh, by podľa nás mal viesť k zvýšenej harmonizácii. To je potrebné v prípade, že chceme zabezpečiť, aby tá práca bola úspešná. Toto by nemalo viesť k vytvoreniu prístupu, ktorý bude napasovaný na všetkých. Chcem len konštatovať, že 27 eh, rozdielnych veľkostí nemôže byť zastúpených v rámci Európy a na tomto sa snažíme popracovať a ja ako predseda Bereku to považujem za veľmi dôležitú súčasť našej práce. Ďalší aspekt práce Bereku, ktorý je podľa mňa veľmi dôležitý, to sú vzťahy so zainteresovanými stranami. Všimli ste si, že viackrát sme spomenuli verejné konzultácie, ktoré realizujeme čo najčastejšie v rámci možností a tieto konzultácie sú pravidelnou súčasťou našich aktivít a naozaj nám e, poskytujú veľmi cenné vstupy zo strany trhových, teda trhových subjektov, organizácií na trhu a takisto všetkých ostatných zainteresovaných strán. Ako predseda Bereku sa snažím čo najviac angažovať do dialogu e, s týmito zainteresovanými stranami a získavam veľa spätnej väzby a informácií, zúčastňujem sa seminárov, kongresov a tých tých súvisiacich vecí. E, takéto e, pozvanky dostanem od EKTY, od asociácií právnických subjektov, čiže je tam, je to veľmi živé táto, táto výmena informácií a tým sa dostávam, dámy a páni, k záveru mojej stručnej prezentácie. V rámci predstavenstva Beregu teraz pracujeme na strategickom programe pre nadchádzajúce roky. Snažíme sa pozrieť ďalej výhľadovo, ďalej ako je rok a dva. Pozeráme sa 5 rokov dopredu. E, stretli sme sa nedávno ako predstavenstvo a využijeme otvorenie úradu v ríge na budúci mesiac, aby sme sa ďalej pozreli na tieto otázky strategického charakteru s ďalšími členmi Bereku. Čiže s veľkou dôverou sa pozerám na tento krok. Samozrejme, dáme pani Berek má skúsených členov, ale napriek tomu je to ešte stále mladá, nová organizácia a nová organizácia musí sa ešte osvedčiť. V roku 2010 e, Berek nadvezoval na prácu svojho predchodcu BIG. ERG. E, Gracias, presidente. Uh, bueno, yo primero que todo, pues quiero... Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade sa chcem poďakovať pánovi Fontejnovi za to, že prišiel a takisto za prácu, ktorú odviedol, pokiaľ ide o roaming. A takisto za materiál, ktorý nám zaslal, veľmi užitočné pre našu prácu a budeme sa tým zaoberať následne ale nakoľko je tu, zastup, teda je tu pán Fontaine osobne, tak by som rada nasmerovala na jeho osobu viacero otázok. Povedali ste, že Berek bol zriadený prednedávnom. E, z tohto vyplýva viacero otázok ohľadom jeho fungovania, aspoň pre mňa. Hovorili ste o pôvode Bereku a ja si spomínam na diskusie, ktoré sme viedli v minulosti ohľadom Bereku a jedna z ústredných záležitostí sa týkala eh, jeho právnej subjektivity, teda, že je to orgán spoločenstva, ale má napriek tomu istú mieru nezávislosti. Moja otázka teda znie, myslíte si, že Berek plne reaguje na tie priania a želania, ktoré sme mali ohľadom jeho nezávislosti? a akým spôsobom e, akým spôsobom reagujú komisia a rada na, na existenciu Bereku a považujú teda jeho existenciu za úspešnú. Čiže ako funguje interne a aké sú hlavne, aký je ten, ten rokovací poriadok, ak, ak, ak, ako je to nastavené. Vy hovoríte o tom, že ste spokojní, že je to dobré, že je to dobrý regulačný orgán, kvalitný ale sú nejaké pripomienky, ktoré by ste radi prezentovali, pokiaľ ide o zlepšenie fungovania, pretože máme, e, teda chystá sa taký, taký prieskum, také, také prehodnotenie. A ešte posledná otázka. Domnievate sa v skutočnosti, že Berek sa správa ako účinný nástroj smerom k zredukovaniu medzier medzi jednotlivými filozofiami a víziami a predstavami, ktoré majú jednotlivé regulačné orgány európske. Vy ste spomínali o Ehm, naliehavej potrebe dospieť k jednotnému trhu. A to je veľmi dôležité. Aspoň ehm, v strednodobom výhľade, myslíte si, že je dôležité ehm, vytvoriť skutočný jednotný trh pre elektronické veci? Pani Toja, nech sa páči. Grazie, presidente. Un saluto anche da parte mia, presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Aj ja by som rada pána predsedu Bereku srdečne uvítala. Moja otázka nadvezuje na to, čo povedala pani Madurel. Chcem sa spýtať na to, ako, akým spôsobom môže Berek prispieť k zníženiu rozdielov medzi európskymi krajinami, ktoré bránia vytvoreniu jednotného európskeho trhu. Myslíte si, že vaše obdobie činnosti je príliš krátke na to, aby sa dali nejaké závery už teraz vyvodiť? Takže moja otázka článok 7, 7a, ten postup, ktorý je tam uvedený, je tento postup efektívny, alebo tá formulka peer review neumožňuje Bereku zasahovať v takých prípadoch, kedy situácia banárneho regulátora nie je dobrá, kedy e, tá závislosť nie, nezávislosť nie je daná. Takže moja otázka Môžete nejakým spôsobom zasiahnuť v takýchto prípadoch? V niektorých krajinách e, totiž dochádza k veľmi zjavným stretom záujmov medzi politickými stranami a podnikmi, ktoré pôsobia v tomto sektore. Takže mňa zaujíma, či tá rovnováha, ktorá sa dosiahla v článku 7, či táto naozaj je dobrá alebo nepostačuje. Podľa mňa nepostačuje. Ja by som bola radšej, keby Európsky orgán bol silnejší, aj pokiaľ ide o jeho vzťah k európskym regulátorom. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, pán Rubich. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja chcem zagratulovať k tomuto, tejto novej dynamike. Podľa mňa je to veľmi dôležité. Ja chcem hovoriť o, o sieti budúcej generácie, ako to vyzerá v sieťovou neutralitou. Bude tu nejaký rozdiel medzi existujúcim systémom GSM a tým novým? Ten nový sa momentálne pripravuje Štandardy sa momentálne pripravujú, takže je podľa vás možné prijať nejakú cezaničnú úpravu, tak aby tie siete boli naozaj dostupné eh, pre všetkých, ktorí si to želajú, aby ich všetci mohli využívať. Pán kolega Lamberts. Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť po anglicky. Pán Fonten, v prvom rade by som sa rád pridal k tej otázke, ktorá tu odzniela z úst holandského kolegu. Išlo o sieťovú neutralitu. Áno, na jednej strane tu bolo zo pár prípadov, ktoré sa podarilo vyriešiť bez eh, nejakého zásahu regulátora. Členské štáty neplánujú prijať eh, v tomto zmysle nejaké opatrenia alebo v tejto oblasti nejaké opatrenia. Takže moja otázka, čo s tým spravíme? Vy ste povedali, že momentálne tá harmonizácia je u vás v popredí a pani Toja povedala, že Berek nemá žiadnu možnosť z hora nadol nejaké e, veci prikázať a harmonizácia by bola vyššou mierou, takou vyššou úrovňou. Takže moja konkrétna otázka. Mne sa veľmi páčilo, čo ste vypovedali a mňa by zaujímalo, či ten názor v rámci toho predstavenstva je u všetkých rovnaký. Sú regulatóri momentálne toho názoru, že je potrebné ísť cestou harmonizácie z dola nahor, vrátane harmonizácie v oblasti sieťovej neutrality, alebo vy ste e, skôr takým priekopníkom, ktorý toto razí a že tí ostatní e, sú možno takí zdrahavejší v tejto oblasti. Takže Prosím, povedzte nám, ako to vyzerá v tom predstavenstve, pretože ako zelení mnohí poslanci Európskeho parlamentu sme za harmonizáciu trhu, hovoríme o telekomunikáciách, táto oblasť nepozná hranice. Takže to, čo ste povedali, je naozaj hudba pre naše uši, ale bol by som rád, keby to bol vzdelaný názor a nielen ten váš vlastný. Ďakujem. Pani Hercog. Ďakujem veľmi pekne predsedovi Bereku. Vítam ho tu. Mám takú otázku všeobecnejšej povahy. Je to skôr poznámka. Európsky trh, jeho jednota, sú tu určité trhy, ktoré sú vynechané a niektoré sa zasa veľmi rýchlo rozvíjajú. Takže neviem, či Európska únia aj v tejto oblasti nie je taká rozdelená ako v mnohých iných oblastiach. Ďakujem. Pani Tykal ako posledná, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa rada poďakovala za tie informácie, ktoré nám tu boli odprezentované. Prepačte, prišla som trošku neskôr. Nechcem opakovať to, čo už oznelo z úst kolegov. Pokiaľ ide o sieťovú neutralitu, je veľmi dôležité, aby táto bola daná, ale zároveň je potrebné vytvoriť 100% pokrytie v prípade širokého pásma. A rada by som sa stručne vyjadila aj k roamingu, hoci o tom budeme hovoriť aj neskôr. Takže táto úprava bola zriadená preto, lebo trh nefungoval riadne, pravidlá hospodárskej súťaže neboli uplatňované a preto sme túto úpravu v roku 2009 zaviedli. Potom komisia vypracovala návrh podľa ktorého do budúcna ceny textových správ a prenosu dát majú mať stanovený horný strop, rovnako ako je to v prípade telefonátov, respektíve ako je to v prípade služieb v národných sieťach. Hovoríme o spoločnom trhu, a tam predsa ceny roamingu nemôžu byť vyššie ako ceny v rámci národných sietí. Aký je na to, prosím, váš názor? Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. A teraz pán Fonten dostane možnosť odpovedať. Ďakujem pani Del Castillo za vaše uvítanie. Pokiaľ ide o otázku pána Van Nistelroja. Neviem, či by bolo dobré, keby som začal hovoriť po holandsky e, v rámci mm, nejakej slušnosti, ale zem by to nikto nepochopil, takže ak dovolíte, budem hovoriť po anglicky. Áno, e, holandský parlament o tom hovoril, to je politický orgán, my v Bereku politici nie sme, my si myslíme, že by e, bolo veľmi predčasné príjmať nejaké konkrétne národné úpravy, kým e, ešte stále prebieha výskum. Otázka transparentnosti, pokiaľ ide o sieťovú neutralitu, táto je dôležitá, aby ľudia vedeli, čo kupujú, za čo platia, čo dostanú. A toto je jeden z tých najhlavnejších princípov a keď si zoberiete princíp, že nemáme príjmať legislatívu alebo nejako regulovať, ak to nie je úplne potrebné, tak myslím si, že aj vy uznáte, že by takéto kroky boli predčasné, ale nerad by som nejako kritizoval ktorýkoľvek parlament. Po celej Európe vidíme taký určitý trend. My v Bereku sa snažíme v rámci našich možností byť apolitickí, takže my sa snažíme preskúmať existujúce problémy. Ide o technické otázky, ktoré sa naskytajú, ale ten záver je samozrejme otvorený, teda operátori, zkrátka, ehm, ehm, toto je politická otázka. A my si myslíme, že by tam mal byť jednotný prístup na celej Európe, ale samozrejme, že toto eh, je vec pre politikov a nie pre regulátorov. Nás vytvorili preto, aby sme poskytovali poradenstvo eh, legislátorom, pokiaľ ide o dopady takej či inej úpravy. Áno, keď sa pozrieme na diskusie v USA, v Európe, možno tie problémy nie sú až také prítomné ako niekde inde. Pani Madurel, vy ste hovorili o nezávislosti Bereku. Ja mám pocit, že toto je jedna z kľúčových otázok. Vy viete, že nás je 27. Áno, sú tam aj pozorovatelia, ale tých členov je 27 v rámci nášho predstavenstva. Nuža, Iste viete, že prebiehala naozaj siahodlhá diskusia o tom, že či by ten článok 7, e, či by tá právomoc e, mala byť e, skôr v rukách regulátorov, nejaké centralizované inštitúcie alebo komisie. Vieme, že tu bola obrovská skepsa a ja vám chcem povedať, že na našich zasnutiach si presne uvedomujeme túto skutočnosť, že ak my nepreukážeme, že sme schopní, nezávislí, kvalifikovaní, nezávislí voči komisii a všetkým ostatným, ak toto my nepreukážeme, tak nás budú kritizovať a hneď počas prvej revízie dôjde k zmene. Takže by som vám chcel povedať, že ja aj moji kolegovia si plne uvedomujeme tú skutočnosť, že sú na nás zamerané pohľady veľmi kritické, aj pokiaľ ide o postup podľa článku 7. Oni presne sledujú, aké poradenstvo v rámci článku 7 poskytujeme. Sú tu určité prípady, mnohí ste sa na to pýtali, postup číslo 7, či peer review je postačujúcim postupom tak aby sa e, vytvoril taký nejaký odstup medzi niektorým členom Bereku a väčšinou. A myslím, že takým testom bude, pokiaľ ide o prvé oznámenia podľa článku 7, testom bude, či tá dvotretinová väčšina, ktorú teraz máme, je to vnútorný postup, potrebujeme takú dvotretinovú väčšinu, na to, aby sme prijali nejaké stanovisko, a toto je naozaj kvalifikovaná väčšina, musíme teda preukázať, že sme schopní získať dvotretinovú väčšinu pre vec, ktorá bude nasmerovaná proti niektorým členom predstavenstva. Mnohé oznámenia prišli pred eh, prijatím eh, tejto úpravy. Teraz čakáme na tie ďalšie, ktoré prídu už v jej rámci. A keď tieto budú kontroverzné, a iste také budú, budú tam určité pochybnosti, budeme to prešetrovať a potom sa uvidí, či e, sme naozaj e, kritickí, či tá peer review môže fungovať, či môžeme dosiahnuť novú väčšinu, či to nikto nebude blokovať, či budeme schopní naozaj profesionálne fungovať. A ja vám môžem naozaj povedať, že kolegovia v Berekovi si veľmi dobre, Bereku si veľmi dobre uvedomujú, že keď e, toto fungovať nebude, že sa na nich obratí obrovská vlna kritiky. Takže oznámenia podľa článku 7, takto k budeme pristupovať a uvidíme, e, či skrátka e, dvojtretinová väčšina bude dosiahnutelná alebo nie. A znova si myslím, že je trošku prečasne to nejako vyhodnocovať. Pýtali ste sa na vnútorný trh. Ja už som vo svojom slušnom úvode povedal, že nás nezriadili na to, aby sme prijali nejaké riešenie pre všetkých, jedno jednotné. Sú tu veľmi odlišné okolnosti v členských štátoch z demografického, geografického hľadiska a myslím si, že by sme mali vyhodnocovať rovnaké typy metód uplatňovaných regulátormi z rovnakých okolností. Ale tie okolnosti sa líšia. Napríklad u nás máme veľmi dobrú duálnu infraštruktúru, káble prakticky všade a iné krajiny tam to funguje úplne inak. Ale ak sú okolnosti rovnaké, tak by aj tá implementácia rovnakých opatrení mala prebiehať porovnateľným spôsobom. Ďalšia otázka. Pani Toja sa pýtala, ako je to s článkom 7, či to funguje alebo nie. A to už som povedal pani Madurel, že musíme preukázať, zatiaľ sme nemali takú možnosť. Ja som vám hovoril, že si to uvedomujeme a že si uvedomujeme, že Barak nebude fungovať nebude mať veľmi dlhé trvanie, ak sa nám toto nepodarí. Štvrtá otázka. Tiež sa to týka vzťahov v rámci nášho predstavenstva. Ja si uvedomujem, že členovia výboru si uvedomujú, že budeme musieť fungovať profesionálne, Otázka pána Rubiga. Tam vám žiaľ veľmi jasno odpovedať nemôžem. Berek, pokiaľ ide o štandardizáciu, tam sa veľmi nezapájame. My sme regulátorom trhu. Hovorili sme o ENISE, bezpečnosti, technických otázkach. Možno do budúcna budeme viac pôsobiť aj v tejto oblasti, ale teraz sa musíme sústreďovať na hodnotenie trhu, regulatórnych opatrení, tak aby ten trh mohol fungovať. Takže bohužiaľ na vašu otázku vám nemôžem odpovedať. Pán Lambert, vy ste povedali, že som použil to slovičko naha, harmonizácia. Ja ho používam veľmi často, myslím si, že na to tu sme. Toto slovo podľa mňa neznamená, že musíme urobiť presne to isté všade v EÚ, ale musíme inteligentne uplatňovať e, nariadenia vychádzajúc z konkrétnych okolností. Berek by mal definovať tú cestu, na ktorú sa chceme vydať. Často je to skôr ekonomická otázka než politická. To naše smerovanie a ja dúfam, že kolegovia v našom predstavenstve budú poskytovať e, rady, e, také určité usmernenia, niekedy možno aj nevyžiadané komisii a rôznym aktérom. Ja osobne si myslím, že by sme mali tú líniu niekedy možno aj trošku prekročiť. Pani Hercog sa ma pýtala, či európsky trh je jednotný alebo nie v oblasti telekomunikácií. Tá odpoveď je jasná. Ešte sme na míle vzdialení. Politicky, technicky áno, ale v praxi sme ešte na míle vzdialení od tohto cieľa. Máme pred sebou obrovské výzvy ako Berek. O jednej z nich budeme hovoriť dnes, keď sa dostaneme k téme roamingu. Pani Tykau, na záver. Vy ste povedali, že je dôležitá sieťová neutralita. Áno, je to jedna z našich priorít. Snažíme sa prejsť z úrovne nejakej veľmi napätej politickej diskusie na úroveň praktickú, pragmatickú, pretože tie dlhé politické diskusie často paralizujú tú praktickú stránku. O roamingu budeme dnes hovoriť. A vaša otázka, či ten roaming sa priblíži cenám pre vnútroštátne hovory. Pani Krus má na starosti digitálnu agendu, ktorú plne podporujeme. Ďakujem. Tuším, som odpovedal na všetko, čo ste sa ma pýtali. Áno, ďakujem pekne. Týmto by sme uzavreli túto veľmi zásadnú diskusiu. A poďme teraz k tomu bodu, ktorý už načetli niektorí kolegovia, teda roaming 3, tento návrh. Vítam tu pána Termu z komisie, ktorý má na starosti ktorý má na starosti a tento návrh roamingu. Pán Taraba by teraz ho predstavil a potom Berek ešte dostane možnosť e, vyjadriť svoje stanovisko a potom začneme diskusiu s kolegami. Takže dostáva teraz slovo pán Terava z DG Info, nech sa páči. Thank you, Mr. Chairman. <coughs> Ďakujem, pán predseda. Dobré ráno všetkým. Je to veľmi aktuálny, je to veľmi dobre vybraná, vybraný okamžik na detailné vysvetlenie našeho nariadenia k roamingu. Ako bolo povedané, včera prijalo Perek svoje stanovisko a myslím si, že môže, môže prebehnúť dobrý, dobrý dialog a dobrá diskusia k našemu návrhu, kde sú naše východiska a čo môžeme očakávať na roamingovom trhu, ak príjmeme návrhy, ktoré komisia predkladá. V tejto prezentácii by som vám chcel vysvetliť, náš návrh na základe dopadových štúdií ide o opodstatnenie, motiváciu pre tento návrh. Na úvod však snáď ešte sa pozrime na situáciu na roamingovom trhu a tiež pokiaľ ide o e, hospodárskú súťaž v tejto oblasti. Ak sa pozrieme na tento trh, treba mať na pamäti hlavne jeho veľkosť. Hovoríme o trhu 5 e, miliard eur v Európskej únii je to, e, sú to 4 celkového príjmu mobilných operátorov. Ak sa pozriete e, to rozdelenie medzi jednotlivými e, službami, hlasové služby 71 všetkých roamingových služieb, dáta momentálne predstavujú asi 20 narastá tento podiel však veľmi rýchlo a toto je hlavné posolstvo. Treba mať na pamäti, že spotreba dátových služieb zohráva čoraz významnejšiu úlohu, keď hovoríme o vývoji tohoto trhu a o tom, ako sa vyvíja e, roaming. Pokiaľ ide o požiadavky terajšieho nariadenia, tak toto nariadenie o roamingu E, malo byť revidované tak koncom júna na základe predstavzatí komisie a potom sa mala rozbehnúť verejná konzultácia a koncom e, budúceho roka, minulého roka teda sa prebehla dopadová štúdia a na základe týchto analýz sme pripravili našu správu, pokiaľ ide o fungovanie a tak. 6. júla potom vznikol náš nový návrh. Aká je teda situácia e, na roamingovom trhu, pokiaľ ide o účastníkov hospodárskú súťaž? Ak sa na, pozrieme na fungovanie tohoto e, nariadenia, tak vidíme, že je tu veľ, veľmi dobré, do, dobré rešpektovanie cenových pravidel. Ceny klesli, ale e, teda točia sa okolo regulovaných hodnôt. Záver je veľmi jasný a zdieľajú ho do, e, takmer všetci zúčastnení, že hospodárska súťaž ešte nie je efektívna. A ako povedal Chris Fountain, stále tu zostávajú problémy na roamingovom trhu. Takže súčasné nariadenie má veľký užitok pre Uh, užívateľov, ale štruktúrálny problém, ten základný problém sa nevyriešil. To sa to vlastne je podkladom pre naše nové návrhy. Ak sa pozrieme tak trochu na situáciu na roamingovom uh, trhu, tak ak sa pozrieme na tie hodnoty, tak naj- najnovšie hodnoty hovoria, že operátori ešte stále oceňujú roamingové služby tesne po, eh, k hodnote tých maximálnych povolených hodnot a spotrebitelia nemajú užitok z nižších eh, veľkopredajových cien. Tie maloobchodné ceny na základe nedostatku hospodárskej súťaže znamenajú, že prevádzkovateľia nemajú veľké vlastne stimuly, aby eh, tu konali. Ak sa pozrieme na ceny za údaje, dátové služby, Tie prvé dva stĺpce nám ukazujú maloobchodné ceny, offnet a onnet. Tie ďalšie dve potom sú e, veľkopredajné ceny tak pre tie kvartály. Takže vidíte, že tieto ceny klesli. Stále sú tu však ešte veľké marže veľký rozdiel medzi maloobchodnými a veľkoobchodnými cenami. Dokonca tá, tá priepas sa ešte zväčšila, tá, tá marža. V priemere e, spotrebitelia platia a približne euro za megabajt dáta. Pritom veľkopredajné ceny sú menej než 40 e, centov za megabajt. E, keď sme posudzovali dopady Veľmi sme sa opierali e, o, o údaje získané Berekom. Získali sme veľmi e, podnetné informácie. Ak sa pozriete na tie náklady, e, Berek tu odhadoval s takým výhľadom do budúcnosti, pokiaľ ide o telefonáty, SMS-ky a poskytovanie dátových e, služieb 1 MB dát. Vidíme, že tie náklady sú pomerne nízke v e, porovnaní s tým, aké vidíme momentálne na trhu. Berek tu odhaduje, že veľkopredajné ceny budú 5 až 8 eur za minútu, pokiaľ ide o maloobchodné ceny a pre SMS-ky je to asi 1,5 až 2 eur za SMS-ku pri údajoch sa bavíme asi o nákladoch medzi 8 až 12 centov. Na tomto základe možno jasne konštatovať, že potrebujeme e, regulovanie, ktoré posilní hospodárskú súťaž. Ak sa pozrieme na základné prekážky, možno ich rozdeliť na tri kategórie. Máme strategické bariéry, prekážky hospodárskej súťaže, potom regulatórne a štruktúrálne prekážky hospodárskej súťaže. Posúdenie dopadov nám umožňa presnejšie posúdiť špecifika e, zlyhaní e, trhu a jeho podstaty. Zlyhania trhu majú rôznu povahu, týkajú sa malobchodu i veľkoobchodu. Na úrovni spotrebiteľa nemáme veľký, nemajú veľký výber, pokiaľ ide o roamingové služby, pretože v prvom rade je to len jedna zložka cel, celostných e, mobilných služieb. Takisto je tu nedostatok transparentnosti, keďže porovnávanie sadzieb je veľmi časovo nákladné. A ako som už povedal, roaming je len jeden z, jednou zo zložiek e, na e, ponukách jednotlivých služieb Myslím si, že by bola dobrá služba, keby sa roaming kupoval ako štandardná služba na veľkoobchodnej e, úrovni, úrovni prevádzko operátorov. sa ho- hovorí o tom, že často e, vylúčenie niektorých operátorov vedie k problémom keď niektorí nemôžu priamo vyjednávať so za- zahraničnými mobilnými operátormi a svoje op- e, roamingové služby musia uh, nakupovať od hostiteľských spoločností bez regulovaného rámca. A situácia sa tiež sko- uh, zhoršuje tým, že vlastne náhrada za roamingové služby neexistuje. Sú disponibilné technológie, dajú sa kúpiť miestne Eh, eh, miestne eh, SIM karty, alebo môžete použiť Wi-Fi siete, ale tieto alternatívy nemôžno považovať ako úplnú náhradu, sú skôr sú doplnkovými službami k roamingovým službám. Skutočnosť, že roamingová služba výhoda tejto služby je tá, že je veľmi jednoduchá na využívanie, veľmi praktická a tie alternatívy vždy e, znamenajú extra úsilie pre spotrebiteľa a preto zjavne tieto alternatívy neohrozili pozíciu roamingových služieb a ceny e, týchto služieb. Takže na tomto základe možno povedať, že vznikol náš návrh, ktorý je e, podľa nás e, pro, e, v prospech hospodárskej súťaže. Ide tu obdobie do roku 2022 a my sa domnievame, že je dôležité predovšetkým preto, že znižujeme štruktúralne že zavádzame štruktúralne opatrenia, chceme právnu a investičnú istotu pre účastníkov trhu, aby mohli vstupovať na trh a profitovať z týchto štruktúrálnych opatrení náš e, prístup nazývame hybridný prístup. Sú tu štrukturálne e, zložky, ktoré majú posilniť rozsah e, možností výberu spotrebiteľa a tieto štrukturálne prvky by mali byť počas toho obdobia stabilné. Takisto potrebujeme určité zabezpečovacie maximálne hodnoty cien, vrátanie dátových služieb aj pre ne sú dôležité. Ak sa ďalej pozrieme podrobnejšie na štruktúralne opatrenia, ktoré pre, e, navrhujeme, myslíme si, že podľa nás budú podporovať dopyt, e, pr, e, pokiaľ ide o roamingové služby, i ponukovú časť týchto služieb. Pokiaľ ide o ponuku, bude to znamenať viac alternatívnych poskytovateľov, Predovšetkým sieťoví operátori budú musieť umožniť prístup k sieťam týmto alternatívnym poskytovateľom, e, mobilným poskytovateľom, virtuálnym e, mo- mobilným poskytovateľom, každému, ktoré to má záujem poskytovať prístup alebo poskytovať roamingové služby. To sa bude riešiť regulovanými veľkopredajnými cenami na základe našeho nariadenia a to dá možnosť alternatívnym poskytovateľom e, konkurovať v oblasti roamingových služieb. Pokiaľ ide o dopytovú stránku, chceme dať užívateľom viac výberu, možnosti výberu, viac transparentnosti. Náš návrh bude poskytovať právo vybrať si alternatívneho roamingového poskytovateľa pre celoeurópske roamingové služby a veríme, že budú môcť profitovať z nižších cien a súčasne budú môcť Eh, si zachovať svojho pôvodného domáceho poskytovateľa, ak boli s ním spokojní, môžu, môžu si ho ponechať pre všetky domáce služby. Ako som už spomenul, súčasne potrebujeme zabezpečiť aj ochranu spotrebiteľa, potrebujeme mať bezpečnostnú záchytnú sieť pre spotrebiteľov. Je jasné, že štruktúrálne opatrenia potrebujú na implementáciu svoj čas. Musíme zabezpečiť stabilitu a predpovydateľnosť a pokračovať v ochrane spotrebiteľov. Takže my navrhujeme, aby tieto e, hraničné hodnoty zostali až do roku 2015. Najneskôr v tento okamžik potom e, si myslíme, že posilnia e, hospodárskú súťaž, zlacnenie cien, tak aby potom mohli byť zrušené tie, tie maximálne ceny v malom obchode. Ak sa to však neudeje, tak tiež navrhujeme v roku 2015 plnú revíziu. Potom sa budeme snažiť posúdiť, v akom stave je roz, e, vývoj trhu a úroveň cien a ak E, budeme mať indikácie, že komisia bola príliš optimistická, tak príjmeme príslušné opatrenia. Vypočuli sme si aj slova kritiky a verím, že pán Fontaine e, bude o tejto téme ešte hovoriť v svojich reakciách na náš návrh, že teda táto revízia v roku 2015 je priskorá na to, aby sme posúdili efektívnosť štruktúrálnych opatrení, ktoré navrhujeme. Už samozrejme toto je vecou diskusie budúcich mesiacov. Na druhej strane však by som chcel zdôrazniť, že ak štruktúralne opatrenia, ktoré navrhujeme, budú predstavovať e, vieryhodnú e, alebo teda releva, relevantnú hrozbu pre, pre hospodárskú súťaž, tak budeme reagovať už skôr. Takže ak trh bude týmto spôsobom fungovať, mali by sme vnímať tieto zmeny na trhu už v roku 2015 a e, dalo by sa naozaj povedať, že nie je to prískoro na takéto, môžeme teda naozaj povedať, že to je dosť primeraný okamžik na takúto revíziu. A potom samozrejme, pokiaľ ide o dátové služby, roaming dátových služieb, ako som už bol spomenul, vieme, že sú tu nezmyselne vysoké e, marže, rozdiely medzi e, maloobchodnými a respektíve veľkou obchodnými cenami a cenami pre, pre e, konečného spotrebiteľa. Rozdiel medzi eurom a asi 40 centami. Takže chceme zaviesť aj e, teda maximálne hodnoty pre dátové služby, kým e, štruktúralne opatrenia začnú fungovať. A tu navrhujeme chceme navrhnúť opatrenie, na základe ktorého e, ceny e, za dátové služby budú zarovná na hodnotu o 50 eur za megabajt do roku, v roku 2014. Pokiaľ ide o posudzovanie dopadov, posudzovali sme viacero rozdielných e, obcí, kvalitatívne posudzovanie na jednej strane, takisto ekonomické dopady sociálne dopady. Takisto sme u určitých otázok e, odhadovali e, náklady implementácie určitých e, obcí, teda možností alternatív, ktoré my navrhujeme. Ako som povedal, máme celé spektrum možností Zrušenie nariadenia ako celok je jednou z možností, vychádzajúc e, e, z cien, ktoré prevládajú na domácich trhoch a potom sme sa tiež pozreli na štrukturálne opatrenia, e, oddelené predávanie roamingových služieb a prístup na základe <clears throat> tohto postupu. Takisto tu máme tri opcie, ktoré tu ponúkame, ktoré sme vybrali ako najlepšie pri posudzovaní e, dopadov rôznych e, obcí. Niektoré z nich sa dostali do záverečného vyhodnotenia. Prvá možnosť zachováva terajšie e, maximálne ceny. Chceli sme tu posúdiť rôzne, rôzne, rôzne možnosti. A terajší prístup, terajšie, ter, terajšie Eh, hraničné hodnoty sme používali za východisko. A s nimi sme porovnávali. Druhá opcia to je eh, upravená nižšia, nižšia eh, hranica cien. Tu sme zaviedli reguláciu na obchodnej úrovni. Navrhujeme hodnoty, ktoré sú veľmi blízke k odhadovaným nákladom a tretia možnosť je tá, ktorá je kombináciou štruktúrálnych opatrení a tých bezpečnostných e, hraničných hodnot. Ak sa pozrieme na tieto tri možnosti v kvalitatívnom pohľade, e, keby sme zostali pri terejšom e, prístupe, videli by sme, že tu nie je ten transfer zmien vo veľkopredajných cenách smerom k maloobchodným Ak sa potom rozhodneme pre druhú možnosť, tie strikt, striktnejšie e, ce, e, cenové ohraničenia, budú určite z toho profitovať všetci spotrebitelia. To by bola dobrá správa pre spotrebiteľov, ale treba mať tiež na pamäti to, že toto má len dočasný efekt. Nezahrňalo by to hospodárskú súťaž a nezmenilo by to štruktúru trhu. A preto je sporné, či by sme boli v súlade s nedávnymi rozhodnutiami e, Európskeho súdneho dvoru, kde sa hovorí o tom, že právny základ je v poriadku, ale regulácia cien je niečím, čo by malo mať len dočasnú povahu. A potom posledný bod, teda štruktúrálne opatrenia a tie e, zabezpečujúce hraničné hodnoty. Tu si myslíme, že by to bolo, malo výrazný dopad na hospodárskú súťaž a bola by tu vlastne trvalo udržateľná forma riešenia bez potreby dlhodobého regulovania cien.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 Ďakujem pekne. Bolo to naozaj mimoriadne detailné predstavenie stanoviska k návrhu komisie. Prihlasilo sa o slovo viacero kolegov. Pôjdeme skrátka po poradí ako prvá pani Del Castillo. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pokúsim sa byť stručná tak aby aj pán Fontén ešte stihol reagovať na moje otázky. V prvom rade som veľmi rada, že Berek sa zaoberal touto otázkou, že predložil správu o dopadoch, pretože si myslím, že toto je grémium regulátorov pre komunikáciu a toto myslím, že je mm, veľmi dôležité, pretože všetci chceme taký trh, ktorý bude konkurencieschopnejší, ktorý e, bude integrovaný. Takže toto platí pre roaming, pre všetky služby, e, hlasové, pre SMS aj dátové. Takže máme tu správu. Berek. Ja som si ju včera stihla preletieť a vytvorila som si určitú predstavu, ktorá sa dnes ešte doplnila o vaše ústne vyjadrenia. To zatiaľ nie sú žiadne konečné závery, pretože aj parlament sa tým bude ešte dopodrobne zaoberať. V tejto fáze je už ale veľmi dôležité túto správu študovať, keď sa na ňu pozriete, keď si vypočujete uh, vaše slova a keby ste nepočuli vôbec komisiu, tak by ste mali pocit, že tam ide o nejaké nuancy návrh komisie a analýzy komisie by sa dali vo všeobecnosti vnímať ako nejaký detailnejší problém, ale ja mám pocit, že nejde iba o nejaké jednotlivosti. Možno som tu takým diablovým advokátom, keď poviem, že keď poviem, že Berek tvrdí, že nestačí robiť štruktúralne reformy, tak ako ich navrhuje komisia, ale navrhuje, aby popri tých štruktúrálnych reformách boli stanovené, pardon, zachované cenové stropy, najmä pokiaľ ide o tých veľkých odberateľov. Takže komisia hovorí, že po štruktúrálnej reforme už nebudú potrebné cenové stropy. Berek je toho názoru, že aj keď sa realizuje štruktúrálna reforma, že aj potom ešte bude potrebné zachovať cenové stropy, zachovať ich, aby sme mohli vyhodnotiť, či tá štruktúrálna reforma náležite funguje a či naozaj tá hospodárska súťaž v tejto oblasti sa posilní. Takže v tomto zmysle by som rada položila dve otázky ktoré mne zatiaľ nie sú celkom jasné. Na jednej strane sa uznáva, že prevádzkovateľia splňajú podmienky, pokiaľ ide o nariadenie o roamingu 1 a 2. Takže vychádzame z toho, že prevádzkovateľia budú realizovať v náležitom čase aj tie štruktúrálne reformy, ktoré sa plánujú. Ale je tu zo strany Bereku určitá miera nedôvery vyššia než v prípade komisie. ak tieto štrukturálne reformy budeme chcieť realizovať, tak to bude z technického hľadiska veľmi komplikované. Na prvý pohľad sa to môže zdať byť jednoduché, ale vôbec to také nie je. Napríklad zmena prevádzkovateľa, keď ste v roamingu, to nie je jednoduché. Takže je na mieste aj určitá miera technickej kreativity. A tie cenové stropy by sa mali znižiť pre veľkoodberateľov. Takže ja si kladiem otázku, či to náhodou nebude mať negatívne dopady na počet poskytovateľov, na počet prevádzkovateľov, ktorí sa budú na tomto trhu realizovať. Takže investície požadujeme na jednej strane, na druhej strane považ, e, požadujeme e, zníženie veľkoobchodných cien a toto je podľa mňa kontraproduktívne. Toto je taká hypotéza, ktorú si tu dovolím odprezentovať. Zatiaľ nebola nikým ani potvrdená, ani vyvrátená. Berek tvrdí, že to nebude mať žiadne dopady, ale ja to vnímam takto vychádzajúc z precedensov, nariadenie 1 a 2 o roamingu po realizácii štruktúrálnych reforiem. Áno, vy ste uvádzali viacero dôvodov, ale táto otázka ostáva otvorená. Iste sa objaví aj v diskusiách Európskeho parlamentu, pretože my chceme, aby ten trh bol naozaj konkurenčný. Pretože poslanci Európskeho parlamentu, ich sa to priamo týka, to, že ten trh s roamingom nie je skutočne konkurenčný. Takže toľko k mojej otázke. Áno, istotne to bude jedna z obsahových tém pri našich rozprávach a bude to mať samozrejme vplyv aj na to, ako budeme v parlamente hlasovať. Neviem, či máte po ruke ešte nejaké ďalšie argumenty. Ak nie, tak potom ešte pri ďalším s Berekom iste k tejto téme sa vrátime. Teraz pán Rubich. Ďakujem, ďakujem za dobrú štúdiu a myslím aj za dobré návrhy, ktoré tu odzneli. Ešte si kladiem otázku, pokiaľ ide o datový roaming a ten cenový strop, ktorý sa plánuje. Pozrite sa na svoj mobil. 100 kB 0,99 eur alebo 1,39 toto sú e, tie dve ceny, ktoré sa vyskytujú po celej Európe a my stále cestujeme po celej Európe. Takže praktický príklad, keď si napríklad stiahnete nejaký film, ktorý trvá asi hodinu, v závislosti od rýchlosti prenosu, 1 GB približne ten film, trvá to asi hodinu, tak dnes zaplatíte 9900 eur alebo 13 tisíc eur za gigabajt. Vy navrhujete 500 eur ako horný strop. U nás v Rakúsku, keď stiahnem 1 gigabajt, tak zaplatím 1 euro. Takže tu máme obrovský rozdiel. Keď ten istý film stiahnem v Rakúsku, tak to stojí euro. Keď to stiahnem tu v Belgicku, tak zaplatím 13 900 eur. Takže ako vy ste prišli na eh, tých 500 eur? Ako ste k tomu dopracovali? No, nečej, <laughs> neviem, či sa mám pýtať, o aký film tu ide, lebo od toho bude závisieť odpoveď na vašu otázku. Pán Van Nistelrooy ako ďalší. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Budem stručný, teším sa z toho, že tu máme návrh. Možno by bolo dobré, keby sme sa tým zaoberali ešte aj v Štrásburgu. Máme tu vyhodnotenie k dispozícii. Keď sme sa s vami rozprávali minule, tak e, sme takéto hodnotenie ešte nemali a ja by som navrhol, aby sme možno ako ITRO urobili vypočutie, tak aby sme si mohli vypočuť aj ostatných aktérov. Takže vypočutie by podľa mňa bolo dobré, ale je to aj časová otázka. A potom ešte dve poznámky. O čo nám ide v prípade roamingu? V zásade by sme sa roamingu mali zbaviť, tak aby to malo prínos pre spotrebiteľa, aby sme mali jednotné štruktúry. Rok 2015 tom by mali byť roamingové ceny rovnaké ako tie vnútroštátne. Keď teraz zvolíme správny prístup, zástupca komisie predsa povedal, že nariadenie v momentálnej forme viedlo nielen k zníženiu cien, ale aj k zvýšeniu marži. Toto znie ako zázrak. Takže roamingové ceny by mali čo najrychlejšie klesnúť na úroveň tých vnútroštátnych. Potom ste vraveli, že si môžeme vybrať e, poskytovateľ roamingových služieb, ale keď e, sa pozriete na tú plejadu ponúk, bude to celé, celé neprehľadné. Takže v 2015 je to vôbec e, reálne. E, Neodvažujem sa myslím 2020, ale mám pocit, že toto sú také čiastkové opatrenia. Na európskej úrovni chceme mať konkurenčný trh a v tomto zmysle musíme postupovať. Pán Mesaroš, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda prvom rade by som sa chcel poďakovať Bereku a komisii za úvodné slova. Teším sa, že o tom tu môžeme hovoriť. A mám otázku na Berek aj komisiu. Pri regulácii, prosím, berte do úvahy tie menšie krajiny, pretože Oni často strácajú, pokiaľ ide o tie rôzne medzery v úprave. Ja som zo Slovenska, ale som si istý, že aj v Maďarsku a v Bulharsku je situácia podobná. Neviem, ako to vyzerá v Polsku. Sú tu obrovské rozdiely, pokiaľ ide o ceny, ktoré jednotliví operátori ponúkajú. Niekedy sú tie rozdiely desaťnásobné. Ja sa teším, že pán Fontaine povedal, že regulácia bude dlhodobo potrebná. A tiež sme ešte spomínali aj tzv. eurotarify a ja dúfam, že jedného dňa takéto európske tarify mať budeme. Je to pozitívne pre malých a stredných poskytovateľov. Ja chápem, že je potrebná hospodárska súťaž, ale nemôžeme sa spolehnúť čisto na sily trhu. Takže moja otázka na Berek a komisiu, respektíve taký určitý apel, prosím, pracujte na tejto téme rýchlo, tak aby došlo k zlepšeniu aj pre naše relatívne malé krajiny. A potom tie ziskové marže sú veľmi vysoké, 110 eh, často. Eh, toto je veľmi veľa. Napríklad u nás na Slovensku máme troch operátorov a myslím, že viac ich tak skoro nebude, takže musíme riešiť eh, túto otázku. Pán Belet. Uh, thanks very much. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľa tu už odznelo, budem stručný. Samozrejme, že nás veľmi zaujalo to, čo nám predložili komisia a Berek. Dva, dve krátke poznámky, najskôr na komisiu. Prosím, mohli by ste nám e, stručne povedať niečo o porovnaní s inými krajinami, USA, Južná Korea, aké marže ziskové majú tam operátori e, telekomunikační. Je to tých 100% e, alebo ešte viac, aké marže majú. Samozrejme, že musia mať možnosť investovať do nového hardware, do nových technológií. A druhá otázka, vy ste hovorili o veľmi rýchlom zvyšovaní významu datového roamingu, objemu datového roamingu. Narastá to veľmi rýchlo aj v rámci roamingu. A toto nové nariadenie vychádzame z toho, že ten nárast dátového roamingu bude ešte väčší, ako aký bude toho dopad na trh a sú vôbec operátori e, schopní to technicky zvládnuť, či nebude k nejakým, nejaké neprechodnosti, k nejakým zápchám. Už sa robia potrebné investície s výhľadom na ten očakávaný nárast v objeme datových služieb v roamingu. Okay. Oh, ak súhlasíte, tak si dáme krátku prestávku v otázkach. Dáme možnosť pánovi Fontajnovi dáme pánu Fontejnovi možnosť odpovedať na otázky, ktoré mu boli položené, lebo musí ísť preč. Nie je to fér. Pán predseda, prepačte, ale aj e, ostatné skupiny majú chuť sa niečo spýtať pána Fontajna, Dávate stále slovo iba EPP. Ja viem, že je to vaša skupina, ale prosím, je tu nejaká diverzita, tak nech ostane zachovaná. Dobre, dobre, tak urobme teda všetky otázky teraz a potom budete mať vy možnosť odpovedať. E, Prepačte, ale je to problematické, musíme to urobiť takto. Súhlasíte? Pani Hercog? Ďakujem pekne, pán predseda. Áno. Ja mám tiež pocit, že sekretariat by sa mal poriadne obhliadnúť, obzrieť po sále a lepšie vyberať e, tých, e, alebo poradiť tých, ktorí budú klasť svoje otázky. Teraz otázky. Roaming je jeden z obrovských projektov. V minulom funkčnom období to tuším bol jediný projekt e, projektu ITRE, ktorý sa využíval v predvolebnej kampani a naozaj sa tešíme, že teraz to tu vyhodnocujeme, pretože to naozaj európsky projekt par excellence s cieľom zvýšiť teda povedomie občanov o tom, prečo je pre nich Európska únia prínosom, v čom je pre nich dobrá. Ja mám také technickejšie poznámky, ešte to tu tuším neodznelo. Ja mám pocit, že po zmene tejto legislatívy, ak sa nemýlim, že to bude mať že to bude mať negatívny dopad na predaj eh, dámskych kabeliek, pretože dlhodobého hľadiska budeme potrebovať iba menšie tašky, keďže budeme mať iba jeden mobilný telefón. Ja som prekvapená, že to tu ešte neodznelo, pretože toto k tomuto dôjde, ak táto zmena bude technicky možná. A bude sa týkať nielen žien s tými kabelkami, ale aj mužov, pretože tu bude veľký výber. Budú si môcť vybrať iné baličky pre telefonáty rodine, iný balíček pre telefonáty e, kolegom z politickej strany. Ja to takto robím teraz, mám jeden mobil na telefonáty do Maďarska, jeden pre kolegov, jeden pre rodinu a tak ďalej. No a ak budem mať možnosť toto všetko zvládnuť z jedného aparátu, tak to bude naozaj vynikajúce. Takže táto jedna jediná zmena tejto legislatívy mohla mať naozaj obrovský nevydaný dopad na celý sektor telekomunikácií. A ak to technicky je možné, ak je to dokonca jednoduché, v to verím, tak je tu určité riziko, že všetci zákazníci predstavte si tie uh, faktúry uh, z minulosti, keď niekto išiel napríklad uh, na nejakú cestu a zabudol si zmeniť roaming. Takže ako v tomto prípade, ako v tomto prípade zabezpečíte, že spotrebiteľ bude informovaný a že urobí tú potrebnú zmenu v tom potrebnom čase, tak aby sme tu nemali podobné obete. Tiež súhlasím s tým, že faktúry musí byť zjednodušené, že musia byť európskejšie ja vám musím povedať, že ja som dva dní hľadela na svoju faktúru. Potom som si pozrela e, stránku e, poskytovateľa. E, nedokázala som ani tam nájsť to riešenie, takže istotne faktúry aj ponuky musia byť oveľa jednoduchšie. Kolega Lamberts. Pán Lamberts, ďakujem. Moja prvá otázka smeruje komisii. Keď ste pripravovali váš návrh ešte pred konzultáciami, spojili ste sa s združeniami spotrebiteľov, pokiaľ ide o tie štruktúralné zmeny, nielen pokiaľ ide o cenové stropy, tam si viem predstaviť, ako reagovali, ale pokiaľ ide o tie štruktúralné zmeny, čo si o nich mysleli, mali pocit, že sú vhodné pre spotrebiteľov? Takže ja dúfam, že ste sa s nimi predtým spojili a že ste nečakali na oficiálne pripomienkové konanie, aby ste získali input z ich strany. Druhá vec, Berek, tie cenové stropy, súhlasím s vašim názorom, teda, že nejaké vysekanie do kameňa určitých cenových stropov na dlhý čas nie je zrejme praktickým riešením. Vy ste hovorili o rozdieloch medzi maloobchodnými a veľkoobchodnými cenami. Chcete vytvoriť nejaké relatívne cenové stropy, teda, že maloobchodné ceny budú môcť byť e, x násobkom e, tých e, veľkoobchodných? Toto som celkom dobre nepochopil. A ešte posledná vec. Na jednej z tých vašich priesvitiek bolo jasne vidieť také tie klastre e, cien, ktoré všetky e, sú veľmi blízko k tomu, k tomu stropu. A ja mám pocit, že tu sa e, uplatňuje taký kartelový prístup a mňa by zaujímalo, či ste požiadali generálne pre hospodárskú súťaž, aby sa na to pozrelo pretože takéto prešetrenie zo strany DG Comp by nám mohlo veľmi pomôcť. V iných odvetviach nám to veľmi pomohlo a možno aj tu by to bolo na mieste, pretože vytvorenie kartelu v tejto oblasti vôbec nie je zložité, keďže počet operátorov v každej krajine je relatívne nízky. Takže by som poprosil komisiu, aby sa na toto detálnejšie pozrela. Pani Toja. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako povedala pani Hercog, v minulom funkčnom období sme zlepšili týmto nájdem o roamingu, imič Európy u spotrebiteľov. Ale spomente si prosím aj na tie ťažkosti, vôbec sa to nedosahovalo ľahko. Takže prosím, vychádzajme z týchto skúseností. Nebolo to celkom pozitívna skúsenosť. A možno by sme teraz mali byť takí rozhodnejší, takí odvážnejší. Prenos dát, napríklad musí byť v plnej miere zakomponovaný, musí vystupovať teda rozhodnejšie, jasne vyjadriť našu vôľu dospieť k výsledku. Súhlasím s tým, čo tu už odznelo, teda približovanie a zjednotenie roamingových a vnútroštátnych cien, aby sme vytvorili skutočný spoločný trh, pretože naši občania sú coraz mobilnejší. Aj keď možno tento cen ceníme bezprostredne, ale musíme postupne začať odstraňovať jeho, jeho slabiny. Pokiaľ ide o tú definíciu cenových stropov, združenia spotrebiteľov sa k tomu už vyjadrovali poskytli nám údaje, ktoré nie je možné vyvratiť a ktoré dokazujú obrovské rozdiely, ktoré nevychádzajú z odlišností v nákladoch. Takže ten rozdiel medzi nákladmi a uplatňovanými tarifami je naozaj obrovský, neopodstatniteľný. Takže my sme tieto údaje videli čierne na bielom. A moja otázka na komisiu, ako sa toto opodstatňuje? Áno, samozrejme, že je potrebný určitý manevrovací priestor, že je potrebná určitá zisková marža. Áno, e, musí, musia mať e, prevádzkovateľia možnosť investovať do nových technológií, do zlepšovania infraštruktúr. Mne by ale zaujímalo, aké sú tu rozdiely medzi nákladmi príslušného poskytovateľa, keď poskytuje nejakú službu v Taliansku, alebo potom vo Francúzsku, alebo v Belgicku. Prečo vôbec sú možné eh, takéto obrovské cenové rozdiely? Áno, ja som možno trošku lakomejšia než pani Hercog. Ja mám iba jeden mobil, mám iba jedného poskytovateľa, stále toho istého. No a táto moja lenivosť, už musím e, za ňu zrejme platiť na inom mieste. A potom rozdiel medzi veľkou obchodom a malou obchodom. To mi tiež nie je celkom jasné. Mňa by zaujímalo, prečo sa tu takéto niečo vôbec rozlišuje. Ako by to bolo, keby napríklad e, ceny veľkoobchodné narástli, bolo by potom menej alebo viac, je to nejaká ochrana už existujúcich poskytovateľov. Áno, možno sa tu otvárajú dvere určitému kartelizmu. A ešte potom ďalšia otázka. Ako by sme mohli výjsť v ústrety spotrebiteľom? tak, aby tu boli porovnateľné ceny roamingu a vnútroštátnych služieb. Napríklad mohli by sme mať dvoch poskytovateľov na jednej SIM karte, je to vôbec technicky uskutočniteľné. Pani De Castillo o tom hovorila. Áno, na prvý pohľad sa to zdá byť zaujímavé pre spotrebiteľa, ale ako to bude vyzerať s technickými nákladmi? Nebude to nejaká príliš veľká záťaž pre poskytovateľov? možno do takej miery, že to nebude rentabilné, že to nebude zaujímavé. V tom prípade to bude iba čisto teoretické riešenie a na tejto, tejto rovine to aj zostane. A ešte na záver. Hovorili ste, že by sme mali zachovať tie cenové stropy, kým nebudeme mať skutočne konkurenčný otvorený trh. Pani Hol, nech sa páči. Thank you to both Berek and the Commission for some very interesting Ďakujem za veľmi zaujímavé analýzy. Mám dve otázky. Komisia sa vyjadrila, že nový návrh by zlepšil prístup e, k pre operátorov virtuálnych mobilných sietí, ale práve tu máme dnes problémy. Malí prevádzkovateľia všeobecne majú problém, možno práve v malých krajinách, ako spomínala predrečníci, pretože malí operátori nie sú ukotvení vo veľkých nadnárodných alebo cezhraničných e, spoločnostiach, tak ako je tomu u veľkých operátorov. V praxi si všetci uvedomujeme, že tu nie sú rovnaké podmienky pre všetkých, že sa zistuje, že zlyhávajú roamingové telefonáty medzi dvoma krajinami, že nie sú prepojené, alebo SMS potrebuje príliš dlhý čas na doručenie Mnohí z vás to určite mohli zažiť osobne. Čo však nevidím v návrhu komisie, je niečo, čo by sa špecificky zaoberalo kvalitou služieb s úprimnou snahou vytvoriť rovnaké podmienky, aby všetky telefonáty a SMS-ky mali rovnaký prístup a rovnako sa e, dostali k e, príjemcom. Po druhé otázka e, nie je to fundamentálny problém v tom, že operátori, hlavne tí veľkí, určite ani nechcú konkurenciu. E, jednoducho nesúťažia. Preto sa e, ceny držia okolo tej hraničnej hodnoty. Dokonca aj keby tieto spoločnosti mali poskytovať e, roamingovú opciu, majú sklon podkopávať to tým, že majú špeciálne ponuky, kde ponúkajú e, lacnejšiu cenu, ak e, sa zaviežete k domácej službe i roamingu. To, čo sme videli u trhov s plynom, elektrinou a tak ďalej, tak aj tu vidíme zlučovanie, že tí, ktorí si zoberiete tú službu, dostanete inú lacnejšie. Ide o predchádzanie tomuto Celá tá myšlienka konkurencie bude totiž takýmto spôsobom podkopávaná tými veľkými prevádzkovateľmi. Ďakujem. Pani Niebler, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. A ja by som sa chcela poďakovať našemu rečníkovi za e, prezentácie, analýze. Najprv krátka politická poznámka pretože si pamätám, že určití kolegovia to tak urobili tiež. Zdieľam ten odhad, že to nariadenie z roku 2007 bolo rozhodujúcim nariadením, ktoré nám u občanov e, pri nielen volebných e, súbojoch, ale aj počas celých rokov e, pri, prinieslo dobrú povesť nám parlamentu. Preto podporujem návrh pani herco, aby sa to preverenie, tá téma vôbec zostala pred ďalšími parlamentnými voľbami tu do parlamentu, nie až po európskych voľbách. A s pohľadom na te, vtedajšie nariadenie, tedy bol spravodajcom pán Rubich a vyjednával aj za, za parlament, dobre si pamätám, že my všetci v parlamente naprieč skupinami sme boli toho názoru, že toto nariadenie bolo veľmi dobré. Zostávajú len dve otvorené otázky. Jedna je tá, ak regulujeme ceny roamingu, čo by to znamenalo pre e, vnútroštátne sadzby, bude to znamenať zdraženie. A druhá otázka, to je dátový roaming a v roku 2007 e, bola situácia, že nám chýbali jednoducho údaje, pretože dátový roaming, ktorý nebol ešte veľmi populárny, Ide o to predstúpiť s, hodnou, s hodným návrhom, ak by, ak by sa dalo rokovať. A pokiaľ ide o nový návrh, bez toho, že by som sa tu záväzne vyjadrila, nemám ešte presný názor, musím si pozrieť tie štruktúralné opatrenia od Bereku aj od komisie tie návrhy, ale napriek tomu si myslím, že je to dobrý prístup, že tu nehovoríme e, riešiť problém len e, hornými hodnotami, ale aj štruktúrálne pretože horné hranice z politického pohľadu je veľmi zlý prístup, hoci v tomto prípade bol nevyhnutný. Mne sa tu páči ten prístup pokúsiť sa oživiť trh, vytvoriť e, hospodárskú súťaž a preto sa mi tento návrh páči. Chcem poprosiť obidvoch predstaviteľov, aby mi jednotlivo ukázali, ktoré ktoré štruktúrálne opatrenia treba riešiť. Sú tu trošku rozdiely. A potom druhá otázka smerom k zástupcovi Bereku. Mňa by zaujímalo, hovorí sa tu, že ak ten unbundling sa e, považuje za štruktúrálne opatrenie, tak by sa dal ľahšie poskytnúť prístup novým poskytovateľom na trh. Doplňujúca otázka, u Bereku boli predsa sťažnosti konkurentov, ktorí tvrdili, že prístup na trh na základe vysokých e, cien roamingu bol ten prístup teda zamedzený. Otázka znie, či z, e, z pohľadu operátorov funguje trh. Je, iná vec je, to sú po, spotrebitelia, ale čo operátori? Ďalšia otázka. Bolo by dobré sa nielen pozerať na vnútorný trh, ale aj tie náklady, ktoré sa spájajú s mimo európskymi teritoriami. Len viacerí kolegovia položili otázku komisii. Kolega Rubich teraz s pohľadom na vnútornú Európu poukázal možno, možno spomenúť napríklad Izrael, to sú naozaj faktúry, ktoré sú 5 číselné, 5 ciferné. Naozaj veľké dimenzie, takže predtým si netreba zatvárať oči. Treba to zapracovať do návrhu. A Perek je predsa za, prečo komisia sa nepridáva k tomuto prvému návrhu. Ďakujem. Kolegyňa Tikao. Ďakujem, pán predseda. Ako mnohí predrečníci by som chcela vyzvihnúť, že európsky občania nariadenie Euromigu privítali. Bola to jedna z mála opatrení na európskej úrovni, ktoré bolo okamžite citeľné pre európskych občanov život sa okamžite uľahčil. Bohužiaľ je tomu tiež tak, že spoločný trh v oblasti telef- e, telefónnych služieb nie je taký, ako by sme si želali. Preto potrebujeme práve toto nariadenie. Napriek tomu, napriek tomuto nariadeniu je tomu stále tak, že tie tarify sú stále blízko e, tých e, stanovených maxim. Samozrejme, že existujú aj prípady, kde sa používajú špeciálne tarify, nie tie tzv. eurotarify, osobitne u dátových služieb. Máme množstvo šťažností a reklamácií konečných spotrebiteľov. Pre nás by bolo dôležité, keby aj ceny za SMS-ky boli priblížené e, národným cenám. Príslušné, príslušné úpravy by som určite privítala, To znamená postupné e, zbližovanie. To by som, to by som naozaj uvítala. Myslím si, že tiež je dôležité aj lehota na prenos eh, eh, SMS-iek, pretože často je tomu tak, že celkom dôležité eh, SMS-ky hodiny či dní po odoslaní a ešte za vysokú cenu vôbec prídu. Pre mňa by bolo dôležité mať eurosadzbu pre, na prechodné obdobie, tak, aby v tomto prechodnom e, čase, kým vznikne jednotná e, e, tarifa, aby to mohli koneční spotrebitelia využívať. Bohužiaľ ešte nevnímame, aký úžitok pre súkromných spotrebiteľov spočíva u navrhovaných, v navrhovaných štruktúrálnych opatreniach, ktoré komisia navrhuje. Malo by to byť všetko transparentnejšie. Pokiaľ ide o článok 13, Nož tak tu sa uvádzajú napríklad podmienky pre zrušenie maximálnych sadzieb v malo i veľkom obchode. My sa domnievame, že takéto opatrenia sú potrebné alebo vítané až vtedy, keď existujú už štrukturované opatrenia, ktoré zabrali, ktoré európsky vnútorný trh v tejto oblasti e, zregulovali trh tak, že je tento schopný sa sám regulovať. Uvítala by som, keby Berek pravidelne realizoval zber dát k realizovaným SMS-kam, dátam a rozhovorom tieto prieskumy by však nemali smerovať len komisii, ale aj parlamentu. A to minimálne dvakrát ročne. Súčasne by ma, malo byť možné z pohľadu užívateľa mobilného telefónu meniť operátorov keď e, je v roamingovej situácii. S rovnakou e, SIMkou by malo byť možné meniť si poskytovateľov podľa cenových e, ponúk. Diskusia k týmto témam ešte nekončí, pretože ešte treba si vymeniť veľmi zaujímavé podnety. Reforma však je nevyhnutná Takéto nariadenie sme opakovane žiadali za minulé roky. V každom prípade treba uvítať, že maximálne hodnoty postupne sa e, ďalej posúvajú v budúcnosti. A ešte nad rámec tohoto sú potrebné štruktúrálne opatrenia, ktoré nám umožňa vytvoriť konkurencieschopný vnútorný trh v tejto oblasti. A čo sa týka eh, horných hraníc cien pre malo i odberateľov, tieto by sa mali pevne stanoviť až po roku 2015. Teraz sa vám teda chcem poďakovať. Najprv dám slovo komisii, bolo tu množstvo otázok. Nech sa páči, pán kolega. A potom bude mať slovo zastupca Bereku. Ďakujem, pán predseda, za komentáre. Množstvo komentárov vlastne si nevyžaduje odpoveď. Ja budem teda reagovať iba na otázky, ktoré tu odzneli. Myslím si, že Berek ďalej dovysvetlí otázky ktoré súvisia s ich názormi a prístupom, ale ja budem hovoriť za seba tie veci, ktoré považujem za e, podstatné. Pani Castillo si kládla otázku, aký je zásadný rozdiel medzi prístupom komisie a Bereku. No je tu vidieť, že Berek nedostatočne dôveruje e, operátorom. Komisia je tu e, optimistickejšia k opatreniam, ktoré podľa nás budú mať dopad na trh. Toto by mohlo platiť, keď si vypočujeme, keď počúvame slova pána Fontrina. My sa domnievame, že štruktúrálne opatrenia, ktoré navrhujeme, že budú mať na trh dopad. A súčasne ak tomu veríme, musíme tiež vytvoriť e, stimuly pre operátorov, aby implementovali čo najrychlejšie tieto riešenia. Potrebujeme, aby operátori toto všetko implementovali. Môžeme mať pravidlá v legislatíve, ale v konečnom dôsledku sú to e, operátori, ktorí musia technicky toto implementovať, takže musíme sa snažiť aby boli na našej strane, aby sa to dialo čo najrychlejšie a čo najefektívnejšie. Preto musíme vytvárať tiež stimuly pre nich, aby tak konali. Takýto je vlastne princíp odstraňovania tých, tých e, rozdielov aj vychádzať z možnosti odstrániť eh, maximálne hodnoty, ak sa nám naznačí, že ceny sú konkurencieschopné a sú tu štrukturálne opatrenia a že prinášajú výsledky. Takže toto by som chcel na tomto mieste zdôrazniť. Súčasne musíme zabezpečiť, že ak to nefunguje, sme príliš optimistickí, budeme musieť sa pozrieť e, na to ešte raz, čo sa dá zlepšiť, alebo či je to niečo, čo funguje. Potrebujeme rovnováhu musíme zabezpečiť, aby nielen spotrebitelia mali úžitok, ale aj aby predstavitelia priemyslu mali pocit, že sú na schopnom trhu. Pán Rubich hovoril o cenách za E, dátový roaming. Myslím si, že e, takéto budú ešte po roky. Ja by som je to bohužiaľ smutná realita. Veríme, že jedného dňa sa problém vyrieši. Otázka znie, ako sme stanovili hraničné hodnoty, ako sme už povedali, treba mať rovnováhu, kde nechávame priestor aj hospodárskej súťaži a musíme vytvoriť mechanizmus, ktorý posilní túto hospodárskú súťaž a súčasne sa stanovia tie hodnoty na určitých úrovniach, ktoré zabezpečia aspoň minimálnu ochranu spotrebiteľov. Nebude to okamžite dokonalý svet, musíme zozbierať vedomosti ceny, tie marže medzi domácimi a zahraničnými dátami, tie marže sú veľké. Veríme, že kombinácia týchto opatrení že to všetko sa udeje čo najskôr. Pán Nistleroy ďalej hovoril o skutočnosti, že by spotrebitelia mali mať transparentnosť, možnosť výberu. A to je presne to, o čo sa snažíme, čo chceme podporiť, posilniť v našom návrhu. Potom otázka týkajúca sa malých krajín a či náš návrh má špe- venuje špecifickú pozornosť situácii v malých krajinách. Už keď sa pozrieme na maloobchodné ceny, tak treba povedať, že tieto ceny sú z veľkej časti určované regulovanými maximami. Takže nie sú tu veľké rozdiely medzi krajinami. Ak sa pozrieme na alternatívne ponuky, nuž tak tie sú tam širšie rozdiely, väčšie rozdiely, ale tieto alternatívne ponuky v žiadnej krajine neposkytujú ceny, ktoré by boli výrazne pod regulovanými maximami. Pokiaľ ide o malé krajiny a malých operátorov, aký by náš závr- návrh zabezpečil, že malí operátori budú mať rovnaké podmienky e, než ako, ako veľkí hráči. Tu chcem zdôrazniť dve veci. Poprvé, tie veľkoobchodné maxima, ak chceme vytvoriť priestor pre ďalšiu hospodárskú súťaž, musíme dať e, všetkým existujúcim operátorom k dispozícii bez hľadu na ich veľkosť e, tieto veľkoobchodné e, možnosti na takej úrovni, aby mali konkurencieschopné, zaujímavé maloobchodné ponuky, ktoré na základe nich vytvoria. Tie cenové maxima, ktoré navrhujeme, sú pomerne striktné, a do veľkej miery kopírujú, nie sú zamerané na e, náklady, ale kopírujú tento vývoj. Mali by mať teda, myslíme si, všetci i alternatívni konkurovať existujúcim operátorom. Uh, Menšie krajiny, e, menší operátori, áno, vidíme, že pokiaľ ide o roamingové služby a iné služby, že spotrebitelia v menších krajinách, nie všetci, ale v mnohých krajinách sú na tom horšie než v tých väčších. Platí to hlavne pre datové služby, malé obchodné, ktoré momentálne nie sú regulované. Pokiaľ ide o tých menších operátorov, títo budú chránení v, vo forme tých eh, nových eh, veľkoobchodných stropov. Veľké podniky nepotrebujú takúto ochranu, ochránia sa sami, pretože si dokážu eh, rozumné dohody a rozumné ceny vyjednať. Malé spoločnosti v stave nie sú niečo také si vyjednať, takže preto je potrebné ich chrániť. Ja momentálne nemám pocit, že by niekedy v najbližšom čase veľo, veľkoobchodná regulácia, veľkoobchodné stropy boli zbytočné. Možno jedného dňa áno, ale myslím, že momentálne ich odstránenie nemožno predpokladať. Pokiaľ ide o dámske kabelky, e, tie žiaľ sú mimo mojej kompetencie, ale ja pevne verím, že z dlhodobého hľadiska budú celoeurópske tarify, teda že v ktorejkoľvek európskej krajine budete platiť tú istú cenu a toto by teda umožnilo, že nám nosiť menšie alebo aspoň ľahšie kabelky. Pokiaľ ide o rozdiel medzi malou obchodom a veľkou obchodom, na to som už tuším odpovedal, ja si myslím, že na trhu, kde náležite funguje hospodárska súťaž, že tam by e, tie maloobchodné ceny mali vychádzať z nákladov na poskytovanie tejto služby. Zatiaľ to tak nie je, takže je tu naozaj obrovský priestor na znižovanie marže, teda toho rozdielu medzi veľko- a maloobchodnými cenami. Výber štruktúrálnych opatrení Pán Fontaine už povedal, že sme na to minulý rok intenzívne pracovali. Hľadali sme také štruktúrne opatrenie, ktoré by mohlo nahradiť e, tie stropy. Nám sa páči tá duálna stratégia komisie. Na jednej strane stropy, na druhej strane štruktúrálne opatrenia. My si myslíme, že pokiaľ ide o tie štruktúrálne opatrenia, že je veľmi dôležité, aby eh, ich implementácia bola čo možno najjednoduchšia, najlacnejšia pre kritickú masu aktérov, tak aby sme získali ich podporu, pretože bez ich podpory to v praxi veľa nezmení. Pani Nibler sa pýtala, či máme nejaké dôkazy, pokiaľ ide o neumožnenie prístupu do siete. E, myslím si, že sú určité spoločnosti, ktoré sa snažia získať prístup, niektoré úspešne, niektoré neúspešne vo väčšine krajín Európy to prebieha na komerčnej báze, nie je to regulované. Takže niektoré sú, zamietnuté, keď e, nie je záujem providera e, takýto prístup poskytnúť. Toto je e, služba, ktorá nie je regulovaná. Myslím, že tí, ktorým bol odmietnutý prístup, tak tí si zrejme nemyslia, že teda Ehm, Skladka, my, my nemôžeme v tejto, v tejto oblasti nič urobiť, keďže to je, nie je regulovaná služba. A toľko teda asi z mojej strany. Ak som e, na niečo zabudol, rád doodpoviem. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne všetkým trom hosťom. Jeden musel odísť trošku skôr. Ďakujem aj vám, kolegyne a kolegovia, za mnoho príspevkov a otázok. Podľa mňa bolo dobré, že sme túto tému prevzali, prebrali takto celostne pretože keď budeme potom e, detálne hovoriť o roamingu, tak už e, táto dnešná výmena názorov nám uľahčí prácu. Ďakujem pekne. Práve mi tu oznámili, že dnes po obede dôjde k zmene programu. Štvorka a šestka sa vymenia, ak súhlasíte pretože host pre bod 4 e, z dôvodu technických problémov pristane neskôr. Takže vymeníme šestku a štvorku Ďakujem vám veľmi pekne. Dobrú chuť a vidíme sa popoludní.